herr präsident! guten morgen meine sehr geehrten Dobré ráno prajem, dámy a páni. Poprosím vás, aby ste sa pousádzali. Otváram zasadnutie. <coughs> Pozerám, že pani Creighton tu ešte nie je. Tak ja navrhujem, aby sme začali pánom Barozom. Pán audy chceli ste niečo? Nech sa páči. Pán predseda, ja vás pravidelne upozorňujem na neexistenciu politických vzťahov, ktoré náš parlament mával s Európskou radou. Ja hovorím, že sú prizvaní na toto príprave sednutie, pokiaľ ide o legislatívne aspekty s radou, politické, tie chceme s nimi prediskutovať. Už e, dlho sa deje e, to, že článok 15 zmluvy sa neuplatňuje, teda že predseda rady neprichádza sem k nám. A mňa to mrzí, pretože to, čo sa včera odohralo s prezidentom Francúzska, myslím, že niečo podobné sme mali robiť aj s predsedom rady. Takže Neviem, či ho nepozvali alebo nepriznal pozvánku eh, na prípravu takéhoto dôležitého samitu. Ehm, aby sa vyrokovali napríklad aj finančné výhľady s našim Európskym parlamentom. Takže keby ste mohli túto požiadavku im adresovať, týka sa to politických vzťahov medzi Radou a Európskym parlamentom. Pán predseda, bol by som vám veľmi vďačný. E, ja viem, že aj vy môžete chodiť na zasadnutia Rady, e, takže prečo by nemal prísť predseda Rady na zasadnutia Európskeho parlamentu? To mi nie je jasné. E, Pán Ody, predseda Európskej rady Máte na mysli pána Van Rompoja? Mám pravdu? Jeho vždy pozývame, za každým ho pozývame, ale predseda Európskej rady má pocit, že jeho partnermi a do rokovania e, nie je Európsky parlament, ale hlavy e, vlád a štátov. Ja som mu viackrát hovoril, že my to vnímame inak. Ja poznám vo vašej skupine e, skupinku ľudí, ktorí sú veľmi blízki pánovi Rompojovi, takže možno by ste vy mohli tlačiť na nich, aby oni pritlačili na neho, aby mu povedali Herman, príď do parlamentu, bude to tak lepšie. Ja osobne na na neho tlačím neustále a vyzývam ho, ale musím vám povedať, že z čisto právneho hľadiska pán Van Rompuy nie je e, našim e, partnerom do rokovaní. Je to uradujúci predseda rady, ale vlády majú pocit, že pán Van Rompuy je ich e, partnerom do komunikácie. takže prosím, na tomto, na tomto pozri to vnímajte. Pán Svoboda, nech sa páči bez ohľadu na to, že v plnej miere podporujeme iniciatívu pána Aldyho, Znamená to to, že rokovania, ktoré my vedieme o rozpočte, že tieto my vedieme s írským predsedníctvom, ak teda našim partnerom e, nie je, nie je Van Rompuy, ale je to teda írske predsedníctvo. Mm, pochopil som to správne, je to správny záver, ktorý som z toho vyvodil. Áno, pán Svoboda, zmluva hovorí jasným e, hlasom, jasným jazykom. Európska rada zajtra a pozajtra. E, tam ide o E, politickú vôľu a čisto formálne rozhodovanie o dočnom finančnom rámci. Toto prebieha na základe 312 e, z mluvy v Rade pre všeobecné záležitosti, e, ktorej predseda práve vstúpil do sály predsednička. A našim partnerom do rokovaní v tom prípade je pán premiér Kenny. Vy, pán Svoboda, o tom viete, ja som to povedal viackrát na konferencii predsedov. A Mimochodom, hovoril som to aj na tom zadnutí e, štvorky, neustále som na to poukazoval, že e, našim partnerom, kontaktnou osobou e, je írske predsedníctvo, že rokovania s hlavami štátov a vlád, že toto, tieto vedie pán Van Rompuy. Toto je nevyriešená zmluvná situácia, o ktorej je potrebné sa pozhovárať. Čiže teším sa, že pani Creighton už prišla a rovno jej aj dávam slovo. Nech sa páči, uveďte vyhlásenie rady k príprave samitu, k príprave zasadnutia. Pán predseda, pani poslanci a